ústne vysvetlenia, najmä e, k, najprv k e, správe pani Madurel, takže pán kolega Henen, máte slovo. Je tu kolega Henen? Máte slovo. Oblasť e, rovnakého odmeňovania rodovej rovnosti patrí k svelým príkladom súdneho aktivizmu v Európskej únii, pretože zmluva hovorí jedno, ale súdy to interpretujú inak. Zmluva obsahuje jednu vetu, ktorá je ľahko pochopiteľná a to, že ženy a muži budú dostávať rovnakú odmenu za rovnakú prácu, ale e, pokiaľ ide o e, jednotlivé E, konkrétne prípady, tie definície sa dosť lišia, pretože niekde sa sem zahrňajú aj nároky na dovolenku a podobne, ale e, nehovorí sa tu o práci rovnakej hodnoty, keď napríklad pracovník e, musí zodpovedať s tým požiadavkám. Ja nechcem hovoriť o rodovej rovnosti, ja chcem hovoriť o tom, ako e, postupujú členské štáty, ktoré na jednej strane podpíšu e, zmluvy, ale na druhej strane sudcovia ich štátu vynašajú rozsudky, ktoré nie sú v súlade e, s takýmito ustanoveniami. Myslím si, že v Lisabonskej zmluve by sa to malo zmeniť. Ďakujem. Pán Klas, na rovnakú tému jedna minúta. Ik kan mij niet terugvinden Ďakujem, pán predseda. Ja sa v správe kolegyni Madurel nespoznávam. Nie preto, že by som bol proti rovnému zaobchádzaniu s mužmi a ženami. Naopak. Ale napriek e, sa mi táto správa až tak nepáči, pretože oproti porovnateľným správam je tu této, táto téma veľmi zvláštne e, spracovaná. Ako môžeme byť e, proti e, prehodeniu dôkazného bremena? Tu ide o to, aby zamestnávateľia každý rok predkladali podnikový plán, v ktorom dokážu, že rovnako zaobchádzajú s mužmi a ženami. To je prílišné zasahovanie, je to príliš veľká administratívna záťaž. Ide o to, aby sa pretlačili určité zásady, ktoré aj tak všetci uznávajú, ale ktoré v praxi nie sú ľahko realizovateľné. Ako môžeme zaviazať nejaký podnik, aby každý rok zamestnával rovnaký počet mužov a žien bez toho, aby sa pozeral na to, kto je kvalifikovaný? Ďakujem. A teraz situácia na Blízkom východe, čiže e, správa o Gaze. Mám tu viacero prihlášok do diskusie. Pán Eger. Pán Eger? E, pani André Kiena, jedna minúta. E, tá, e, toto riešenie v pásme gazy je komplikované, pretože mnohé veci, ktoré sú dôležité pre mojich občanov, sú odrazené v tomto uznesení. Najdôležitejšia je dohoda o prímeri. Štatistika, ktorú včera vysielali v, v médiách, hovorí o tisícoch mŕtvych a zranených a takisto o zranených deťoch a ako členka podvýboru pre ľudské práva mi na humanitárnej situácii veľmi záleží. Nemali by existovať žiadne prekážky pre humanitárnu pomoc. Mala by sa dostať k tým, ktorí ju potrebujú, teda k civilom. Vítam uznesenie parlamentu, pretože je veľmi, veľmi potrebné. Parlament nesmie byť ticho, keď ľudia umierajú. Pani Magines, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Zdá sa byť zbytočné uvítať toto uznesenie o gaze. Ja to samozrejme vítam, pretože doteraz sme nepočuli dosť E, o tom, aké e, utrpenie e, zažívajú osoby, ktoré sú vystavené týmto útokom v tomto regióne. A preto prímerie by bolo veľmi vítané a to je aj dôvod, pre ktorý vítame úsilie Egypta vystupovať ako sprostredkovateľ. A pokiaľ ide o Izrael, myslím si, že vplyv naň vyvíja Izrael, zatiaľ čo Egypt Egypt má e, vplyv na Hamas. Je potrebné, aby aj Európsky parlament e, k tomu pridal svoj vplyv a aby prispel k trvalému mieru v tomto regióne. Ďakujem, pán Hanone. Pán predseda, v prvom rade ma veľmi potešilo, že neboli prijaté žiadne opatrenia proti e, tým poslancom, ktorí sa rozhodli tu vyvesiť palestinskú vlajku a e, protestovať proti prijatiu uznesenia. Myslím si, že je to súčasť demokratického procesu. Mňa samozrejme e, veľmi trápi to, čo sa deje na Blízkom východe a pritom v tomto regióne existujú ľudia dobrej vôle. Sú tam celé e, stovky rodín, ktoré sa snažia vychovávať svoje deti v pokoji a miery a preto e, je potrebné, aby sa e, Ehm, vypočuli aj hlasy, hoci nie sme na to pripravení. Pokiaľ ide o uznesenie a proporcionálnosť, ja neviem, čo znamená proporcionálnosť. Boli by kritici izraelskej vlády spokojní, keby sa e, rovnaké e, rakety a rovnaké útoky robili opačným smerom. Ďakujem. Pán Pocelt. Ďakujem českému e, ministrovi zahraničia Schwarzenbergovi a pani Ferrero Waldner za ich včerajšiu prítomnosť na rozprave a ďakujem za dnešné takmer jednohlasné hlasovanie. Myslím si, že EÚ je oveľa odhodlanejšia, ako sa tvrdí. Ak si uchováme túto jednotnosť, tak môžeme naozaj niečo aj presadiť na Blízkom východe. Musíme týmto smerom pokračovať. Musíme uznať právo na existenciu Izraela. Musíme povedať nie prelievaniu, krvi prelievaniu terorizmu Hamasu a vojne. A to, čo je veľmi podstatné, je, že musíme rokovať o sporných rôznych bodoch. Vrátanie problému osídľovania, to je jadro celého problému, okrem ešte terorizmu zo strany Hamasu. Čiže tie základné prvky sú na stole a ja sa domnievam, že našou úlohou ako EÚ je to, aby sme rozhodne energeticky E, postupovali, nemali by sme byť e, rozpolteným e, diskusným klubom, tak ako to bolo v posledných rokoch, keď išlo o politiku na Blízkom východe. Ďakujem. A teraz pán Takula. Arvoisa puhemies, kiitoksia. Uskon niin, että kaikki me Euroopan... Vážený pán predseda, ďakujem Myslím si, že všetci v Európskej únii aj v Európskom parlamente si želajú mier v tomto regióne a prímerie. Pokiaľ ide o toto prímerie, musíme sa skutočne snažiť vytvoriť takú situáciu, v ktorej e, bude Hamas e, zbavený zbraní. E, myslím si, že v uznesení sa to povedalo snať trocha dôraznejšie, ale ja viem, že keď sa budujú kompromisy medzi jednotlivými stranami, veľmi ťažko sa to deje a my v Európe musíme za všetkých okolností presadzovať ľudské práva, demokraciu a klasť odpor terorizmu. To je to najdôležitejšie. Zároveň musíme mať na pamäti, že to všetko začalo v dôsledku teroristického útoku a teraz je potrebné sa tých teroristov zbaviť. Ďakujem. E, vážení kolegovia, som veľmi rád, že náš parlament bol schopný prijať toto uznesenie takou veľkou prevahou hlasov v jeho prospech. Myslím si, že Európsky parlament musí zaujať jednoznačné stanovisko a spoločnú pôdu. Hoci toto uznesenie nie je celkom súhľade so stanoviskom socialistickej skupiny, preto by som chcel znova Eh, zopakovať, že eh, socialistická skupina vyjadruje hlboké roztrpčenie nad eh, udalosťami v pásme Gazy, ktoré majú za následok stovky detí, mnohé z ktorých sú, stovky obetí, mnohé z ktorých sú deti a ženy. Zdôrazňujeme, že akékoľvek posilnenie politických vzťahov medzi EÚ a Izraelom musí byť podmienené rešpektovaním medzinárodného humanitného práva a musí sa e, zakladať na snahe e, riešiť humanitárnu krízu v pásme Gazy. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Pani Luling sa chce vyjadriť. Madam, e, pani Luling, počúvajte ma. E, vy ste žiadali hovoriť e, k správe pani Madurel. Chceli ste urobiť vyhlásenie k rokovaciemu poriadku. Neviem, či je to obsahovo v poriadku. Ako by sa vám páčilo urobiť vysvetlenie hlasovania? Ďakujem, pán predseda. Ja som chcela uviezť jednu vec na správnu mieru Jeden kolega povedal vo vysvetlení hlasovania, že v uznesení sú veci, ktoré nesedia. Ex- neexistuje žiadny záväzok zamestnávateľa toto naozaj urobiť. My sme stiahli e, vo výbore pre ženské práva všetky pozmeňujúce návrhy. Pripravili sme príslušné vyhlásenie a dúfam, že kolega nemá nič e, proti tomu, že žiadame, aby sociálny dialog medzi sociálnymi partnermi bol zlepšený a podporovaný, aby členské štáty, tak ako sú vyzývané, vyzvali zamestnávateľov, aby svojich zamestnancov pravidelne informovali, e, či dodržiavajú dané princípy. Proti tomu predsa nemôžeme byť, aby sme vyzvali členské štáty, aby tie vyzvali zamestnávateľov poskytovať informácie. Čiže chcela som to uviezť na správnu mieru. Ďakujem za toto jasné vysvetlenie hlasovania. A teraz vyhlásenie komisie k Bielorusku. Baltarusijos. Manau, kad dokumentas puikiai. Čiže stratégia EÚ k Bielorusku. Ja si myslím, že tento dokument dobre odráža zmeny v tejto krajine za posledný pol rok, ktoré sú do určitej miery dobré. Tie prvé náznaky však ešte neznamenajú, že dochádza k skutočným pozitívnym zmenám, ale sme šťastní, e, s akými, alebo spokojne s akýmikoľvek zmenami, napríklad uvoľnenie obmedzení pre médiá, prepustenie niektorých politických väzňov a tak ďalej. To je všetko pozitívne. A teraz je na čase, aby sme vyslali delegáciu EP do Bieloruska. O tom hovorí jasne aj naše uznesenie. Keď bude Bielorusko schopné plne profitovať z novej politiky susedstva EÚ, tak to bude dobré. A my nesmieme sa zastaviť na polceste. Contro la risoluzione nonostante ci fossero dei... Vážený pán predseda, ja som hlasoval proti uzneseniu, napriek tomu, že obsahovalo dobré a vyvážené prvky. Myslím si, že už neexistuje rovnaká potreba uplatňovať sankcie voči Bielorusku my vieme, že e, ide o krajinu z hľadiska slobody e, vierovýznania, ako aj slobody slova, o krajinu, ktorá sa snaží e, zlepšovať hodnoty, ktoré si my vysoko vážime. Je potrebné, aby sme naďalej vyvíjali tlak a aby mohli byť prijatí do únie. V súčasnosti si myslím, že je potrebné budovať naše vzťahy s Ruskom, pričom Bielorusko môže byť mostom medzi EÚ a Ruskom. Myslím si, že uplatňovanie sankcií nevedie k takémuto výsledku a myslím si, že by sme mali s touto krajinou budovať lepší vzťah. Ďakujem, týmto končím a rozpravu a končím toto rokovanie s Znovu sa stretneme o tretej hodine.